Týka sa pána Rema Sarnadžota, ktorý odchádza zo skupiny EPP a bude členom EKR od dnešného dňa, od 7. júla